Président. Mesdames, Messieurs. Dámy a páni, pani komisárka, všetkým prajem dobrý deň. Opätovne otváram schôdzu a začnem ústnou zápisnicou zo včerajšej schôdze. A texty sú k dispozícii. Máte niekto nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Takže táto zápisnica je schválená. Mám tu ešte jedno oznámenie od rady